Uh, Dobré ráno. Dobré ráno znovu. Vítajte na tejto parlamentnej konferencii na vysokej úrovni o politickej súdržnosti, rozvoji a migrácii. Je to spoločná iniciatíva OECD, Európskej komisie a Európskeho parlamentu. Rád by som povedal, že máme medzi nami aj členov spoločného parlamentného zhromaždenia medzi Európskou úniou a krajinami AKT. A teraz naši parlamentní kolegovia, e, teda vítame ich srdečne na tejto konferencii. Téma, ktorou sa dnes budeme zaoberať, e, je osobitne dôležitá z pohľadu dnešných dní. Všetci to o tom vieme. Vieme, aký je rozsah migračných tokov za posledné 10 ročia. Storočie bude storočím ľudí v pohybe a OSN hovoria, že migranti predstavujú 3 svetovej populácie, asi 200 miliónov osôb. Je to taká tretia najväčšia krajina na svete. Na populácií priemyselných krajín e, sa táto zložka obyvateľstva zdvojnásobila a predstavuje až 9 či 10 V Španielsku migranti predstavujú takmer 20 celkovej populácie. Ľudská mobilita je časť dnešného sveta a preto migračné politiky a rozhodnutia spojené s migráciou e, príjmané na úrovni Európskej únie a v OECD e, sú vás dôležitejšie pre hospodársky a sociálny rozvoj. Všetci sme si toho vedomí, no a preto táto konferencia chce zvýšiť povedomie e, europoslancov ohľadom potrieb lepšej politickej súdržnosti medzi migráciou a rozvojom. E, Zvlášť dôležitý, dôležitá je skutočnosť, že dnes tu nie sme iba za parlament európskych krajín, ale aj krajín, krajín AKT. A máme tu teda prístup k tejto otázke z oboch strán. Budeme hovoriť e, o dvoch veľmi dôležitých skupinách tém, ktoré sme rozdelili na dva panely. E, ktoré sa uskutočnia dnes popoludní. Ide najskôr o migráciu a rozvoj a druhá časť sa bude venovať e, migrácii, pracovnému trhu alebo ako zladiť pracovný trh a jeho potreby a riadiť e, migráciu tak, aby to vyústilo do výsledku win-win, teda pre krajiny pôvodu aj krajiny určenia. Na tejto konferencii s radosťou vítam pána Pöteringa, predsedu Európskeho parlamentu, môjho dobrého priateľa, pani Margot Wallström, podpredsedničku Európskej komisie, tiež moju dobrú priateľku a pána teda povedaná medziinstitucionálnymi vzťahmi a komunikáciou a pána Maria Amána, zastupcu generálneho tajomníka OECD, ktorá, ktorý oficiálne otvorí konferenciu potom, ako vám ešte poviem niekoľko zoznamov. Pán e, komisár Louis Michel, ktorý mal byť takým úvodným rečníkom na našej dnešnej konferencii, na nešťastie tu s nami nemôže byť, pretože um, ochorel na chrípku, dokonca aj komisári mávajú. Uh, um, sú chorí, želáme mu sko- skoré uzdravenie a preto teda vítame miesto toho podpredsedničku komisie, miesto pána Mišela, teda pani Velstrom. Ale predtým, ako dám slovo úvodným rečníkom, dovolte mi e, povedať vám niekoľko praktických oznamov. Najskôr tlmočenie. To je veľmi dôležitá otázka v parlamente. Máme tlmočenie E, do 20 európskych jazykov, prepačte, ale e, latinština, malština a ešte ďalší jazyk, ten nie je pretlmočený, čiže nie je mm, možné do nich tlmočiť, ale dúfame, že každý porozumie. Potom na začiatku každej témy zriadenci všetkým členom e, rozdajú registračné hárky, e, na ktoré by sa mali zapísať predtým, ako budú žiadať o slovo. Slovo dostanú iba na základe týchto registračných šablón, e, teda podľa časových možností dve minúty pre príspevok by mali stačiť. Od 11.00 do 12.30 bude prestávka a počas obeda, počas obednejšej prestávky eh, OECD, Európska komisia a parlament vás pozývajú na obed, a kde teda ste všetci eh, eh, pozvaní. Je to naproti tejto miestnosti. Všetko sa bude zaznamenávať a bude to k dispozícii a prístupné na webovej stránke Európskeho parlamentu. Je to živé vysielanie, webstream vo všetkých jazykoch Európskej únie, čiže buďte opatrní, čo poviete, pretože to bude na zázname a zachová sa to už na väčnosť. No a teraz eh, dám slovo úvodným rečníkom a s veľkou radosťou dávam slovo predsedovi Hansovi Gertovi Peteringovi. Hm, ďakujem pekne. Je vždy pre mňa potešením byť na stretnutí, ktorému predseda Jose Borel, pretože keď bol e, predsedom Európskeho parlamentu, tak e, ja som bol predsedom politickej skupiny EPPED. No a teraz e, je dobré sa tak vrátiť naspäť a som rád, že tu môžem byť a budem pokračovať vo svojej materčine a síce Nemčine. Pani komisárka, Margot, Margot Wallström, pán zástupca Organizácie pre hospodárskú spoluprácu a rozvoj, Mario Amano, milí kolegovia, kolegyne z národných parlamentov, z Európskeho parlamentu, excelencie, vážené dámy a páni, vážení hostia. Je pre mňa veľkou radosťou a potešením môcť stretnúť sa s vami na takejto konferencii v Európskom parlamente. Dnešná konferencia si kladie za cieľ prispieť k súdržnosti v oblasti politiky, v oblasti migrácie, tak aby sme si boli vedomi veľkého hospodárskeho a sociálneho významu tohto rozmeru pre e, rozvinuté krajiny, priemyselné krajiny, ako aj rozvojové krajiny. Chceme posilniť toto povedomie. O to viac sa teším, že máme medzi nami aj zástupcov národných parlamentov, a to v takom hojnom počte. Som rád, že ich môžeme medzi nami privítať. Ako predseda Európskeho parlamentu chcem zdôrazniť význam úzkej spolupráce medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentami v celosvetovom meritku práve vzhľadom na dôležitosť globálneho rozmeru. A Európsky parlament sa veľmi intenzívne snaží posilniť spoluprácu aj medzi národnými parlamentami v rámci Európskej únie, v Európe vôbec, zvraznil to aj pán Josef Porel a ja sa snažím v tejto tradícii pokračovať. Pred niekoľkými dňami som bol vo Fínsku, kde som mal možnosť porozprávať sa s zástupcami fínskeho parlamentu. A je dôležité, aby sme spolupracovali, aby sme budovali na konštruktívnej spolupráci. To nám môže zabezpečiť mierovú budúcnosť. Je dôležité, aby sme konali spoločne, aby sme prispievali k tomu, aby sme vytvárali viac synergií, pre migráciu a ďalšiu spoluprácu, aby sa nám na tomto základe podarilo zvládať problémy, ktoré z migrácie pre ďalší vývoj vyplývajú. Bude to mať veľký význam aj pre e, jednotlivé vlády a bude to mať dopad na opatrenia v rámci Európskej únie, ako aj pre organizáciu pre hospodárskú spoluprácu a rozvoj. A v budúcnosti bude dôležité zabezpečiť, aby naša práca bola koherentná a aby vlády naozaj plnili svoje sluby. Dámy a páni, toto je dôležitý bod. Je dôležité, aby vlády svoje sluby plnili. Mnohé sa dohodlo na národných konferenciách, ale potom už chýba snaha a nasadenie pri samotnej realizácii. Takže je dôležité plniť to, čo na seba jednotlivé vlády prevzali. Je dôležité vytvoriť vhodné a zásadné stanoviska, aby sme hovorili jednotným hlasom. Zástupcovia parlamentu majú možnosť posilniť toto povedomie a vplývať na svojich voličov tým, že zabezpečia prístup k faktom a k tomu, aký dopad má migračná politika pre ďalší rozvoj jednotlivých krajín. Dámy a páni, všetci vieme, že migrácia je jedným jednou z najväčších politických globálnych výzve, výziev a Josep Borrell na to už jasne poukázal. Vo všetkých častiach sveta sú ľudia v pohybe z mnohých dôvodov, e, či už z, dôvodu extrémnej chudoby, e, či je to z dôvodu fundamentalizmu jednotlivých kmeňov, alebo je to e, dôvodom jej vojna, vojnové konflikty. Je to jedna z najdôležitejších tém v politickej aj spoločenskej agende. Bez pochyby, akýkoľvek prístup v snahe riadiť um, migračné toky je v prepojení s politikou, s politickým snažením. Bude to mať, všetko, čo robíme na, v oblasti politiky, bude mať e, dopad aj na migráciu. Sú tu negatívne dôsledky migrácie, hovorí sa o nich aj dnes, ale je dôležité, aby sme dnes hovorili aj o možných pozitívnych príspevkoch migrácie k celkovému vývoju. Migrácia môže prispieť k ustúpeniu, k, k minimalizácii e, chudoby v krajine pôvody, pôvodu týchto migrantov. Je možné poskytnúť ďalšie financie, je možné posilniť naše snaženie tak, aby migranti mohli spätne profitovať z toho v svojich domovských krajinách. Sú to organizácie, ktoré posilňujú obchodné vzťahy, spoluprácu medzi spoločnosťami v krajine pôvodu i v krajine, ktorá migrantov príjma. Avšak pri nesprávnom riadení by migrácia mohla mať negatívny dopad na krajiny pôvodu migrantov. Napríklad, ak nebude zabezpečený spätný tok nových poznatkov, nových postupov do krajiny pôvodu migrantov. Jeden z negatívnych dôsledkov migrácie je brain drain, teda odliv pracovnej sily, inteligencie. A musím povedať, že keď som si uvedomil, o akých číslach naozaj hovoríme, tak ma to na skutku vyplašilo. Bolo to zásadné. 15 z Nigérie, 40 občanov Beninu, 49, okolo 45 Lesoto, Tanzania. Sú to všetko vysoko kvalifikované sily mimo sú to um, mozgy, sú to tie šikovné hlavy, ktoré odchádzajú z týchto krajín. Viac ako 12 rokov absolvovaného vzdelania sa tým stráca. E, tieto, tento odliv e, je predovšetkým pociteľný, e, citeľný v oblasti zdravotníctva. V Gane je to 60 menej ako 10 E, lekárov, ktoré, ktorí vyš, sú vyškolení v Zambii, zostáva a mm, vedie svoju prax v tejto krajine, odchádzajú do zahraničia. Je tu ďalší milión, ktorý odchádza e, do iných krajín. Je tu až jeden milión pracovných miest, ktoré by bolo potrebné v týchto krajinách pokryť. Má to katastrofálne dôsledky na e, hospodárskú aj sociálnu situáciu v týchto krajinách a veľmi to zaťažuje možnosť týchto krajín dosiahnuť mileniové ciele práve v oblasti e, zdravotníctva, zabezpečenia zdravotníckých služieb. Dámy a páni, veľká výzva spočíva v tom, aby sme zabezpečili, že migrácia, či už v členských krajinách Európskej únie a OECD, ako aj v samotných rozvojových krajinách, bude zvládnutá tak, aby bolo možné eh, minimalizovať eh, náraz chudoby v týchto krajinách. Treba naše kroky zosúľadiť a toto je jedna z možností, ktorá sa ponúka, my musíme využiť. Štáty Európskej únie a OECD musia lepšie koordinovať svoje snaženie v oblasti migračnej politiky. Musíme dospieť k európskemu konsenzu v decembri 2005 sa už o tom hovorilo, dohodli sme sa na koherentnej politike v záujme ďalšieho rozvoja. Budeme sa zasadzovať za to, aby európske ciele, a teraz citujem, aby sme spolupracovali vo všetkých oblastiach politiky, ktoré sa dotýkajú e, rozvojových programov a aby tieto oblasti politiky mali pozbudzujúci e, význam pre ďalší rozvoj. koherentnosť politiky by mala byť naďalej posilňovaná. V oblasti migrácie sa predpokladá, aby sme ďalej posilňovali našu spoluprácu medzi krajinami, z ktorých migranti odchádzajú, do ktorých plynú, aby sme vytvorili vhodné národné programy a národné stratégie pre rozvojové štandardy a ciele, tak aby sa v nich odrážali ciele, ktoré sme si stanovili v rámci mileniových cieľov. Dámy a páni, musíme sa posnažiť, aby táto koherentnosť naozaj nastala, aby sme do toho zahrnuli čo najviac skupín. A na záver chcem ešte raz zdôrazniť, že je to spoločná výzva a je to aj spoločná veľká šanca na to, aby sme sa posunuli vpred nielen pre rozvojové krajiny, ale aj pre krajiny EÚ a OECD. Tieto ciele môžu a musia byť dosiahnuté iba na základe spolupráce. Príjmajúce krajiny musia vytvoriť kroky, ktoré posilnia pozitívny dopad migrácie. Dnešná parlamentná konferencia na vysokej úrovni a stretnutie sudcov parlamentov môže ďalej posilniť dialog v záujme ďalšieho rozvoja v rámci migrácie pre priemyselné i rozvojové krajiny. Dúfam, že táto konferencia nám pomôže, aby sme vytvorili lepšie vzájomné pochapenie a lepšie povedomie pre súvislosti medzi rozvojom a migráciou. Vám všetkým, milé kolegyne, kolegovia, ktorí prichádzate z národných parlamentov, ale aj z Európskeho parlamentu, všetkým hosťom, všetkým, ktorí sa zaujímajú to, tú, o túto tému. Prajem úspešnú konferenciu a diskusiu, ktorá prinesie mnoho dobrých výsledkov a ďakujem vám za vašu účasť, ako aj všetkým iniciátorom za veľmi dobrú prípravu. Ďakujem a ešte raz vás vítam v Európskom parlamente. Ďakujem e, predsedovi Potteringovi. Teraz e, e, dám slovo podpredsedničke komisie pani Wallström. Ďakujem pekne, pán predseda Borel, vážení členovia parlamentu, pán Pöttering a všetci panelisti, dámy a páni, je pre mňa cťou, že mám túto príležitosť prihovoriť sa takej e, váženej konferencii mnohým účastníkom z teda mnohých častí sveta. Kolega e, Michel veľmi lutuje, že nemohol prísť a ja ho nahrádzam a musím vám teda e, v jeho mene zaželať veľa úspechov v tejto konferencii. Ďakujem za udelené slovo. Spolupráca a koordinácia toto sú prirodzené e, prvky spolupráce a zvlášť to platí vo verejnej politike. Musíme zabezpečiť, aby politika na jednej strane neovplyvňovala negatívne implementáciu iných politik. Je to veľmi citlivý proces dosiahnuť takúto rovnováhu, zladiť maximálne záujmy smerom k pozitívnemu výsledku. A to zvlášť platí pre Európsku úniu, politická súdržnosť pre rozvoj. Chápem mm, to tak, že to je ďalšia, ďalší akronym, ktorý sa musím naučiť PCD teda dôležitá skratka pre Európsku úniu. Musíme zabezpečiť, aby 12 európskych politík, ktoré by mohli mať vplyv na rozvojové krajiny, zvlášť sa to týka obchodu, rozvoja, polnospodárstva, rybolovu, e, výskumu a tiež migrácia, sa musia vzájomne doplňovať a pr- prospievať jednotlivým krajín, budovať synergiu medzi politik- politikami, smerom k rozvojovým cieľom. Migračná politika, ktorá nás dnes spája, je samozrejme veľmi dôležitá, pretože sa týka vzťahov medzi rozvojovými krajinami a v čase súčasnej krízy, ktorá je hospodárskou aj finančnou krízou, sa snažíme pozerať sa tak dovnútra. Musíme e, mať ale na zreteli aj naďalej otvorenú e, perspektívu migrácia je pokračujúcim fenoménom a my e, sa musíme pozerať na e, to, ako prospieva nášmu hospodárstvu. Tie čísla, ktoré som videla, iba 5 celkových záchranných balíkov, teda ide o bankový a finančný sektor, by stačilo na uh, financovanie eh, mileniových rozvojových cieľov. Niekedy teda peniaze sú. Migrácia je politickou oblasťou, ktorá je pozitívnym príkladom takéhoto prispievania k znižovaniu chudoby v rozvojových krajinách a migračné toky eh, sú eh, riadené v krajinách, takým, by sa mali riadiť takým spôsobom, aby, aby to prospievalo krajinám pôvodu aj krajinám, ktoré sú cieľové hlavne v prípadoch kvalifikovaných migrantov, ale tiež na zmierenie tlakov na miestnych trhoch. Je to pozitívny príspevok a finančné toky e, dosahujú niekoľko stoviek miliónov eur ročne. E, sústredenie sa na spotrebu a zmierňovanie kríz na populáciu. E, Veľká časť týchto súm by sa dala investovať. Európska únia sa snaží znižovať náklady týchto presunov, aby to bolo rýchlejšie, lacnejšie a bezpečnejšie a um, Africký inštitút pre posielanie prostriedkov, ktorý by mala zastrešovať Africká únoja, začal spolupracovať so Svetovou bankou a je to tak e, centrum excelentnosti v tejto oblasti pre Afriku. Tu by som chcela počiarknúť potrebu, aby sme boli citliví aj na rodové otázky v migrácii. Tieto finančné toky zvyčajne sú určené pre rodiny a manželky, ktoré zostávajú v krajinách pôvodu a dopad týchto sum je priamy, ale čoraz viac ženy tiež e, začínajú migrovať a keď to robia, tak vidíme, že e, tok tých finančných prostriedkov je vyšší a sú tu aj dlhšie obdobia a tieto špecifika musíme brať do úvahy aj v našej politike. Okrem týchto finančných presunov, ktoré zostanú súkromné, dovolte mi zdôrazniť aj aspekt diasporu, diaspory Ehm, pre rozvojové krajiny. Toto sa dá riešiť zosieťovaním, e, sieťovaním, informácií, e, investíciami a rozvojovými projektami e, organizácie, ktoré pracujú v tejto oblasti, sú veľmi dôležité. Sú tu uh, Eh, mm, nedávne iniciatívy eh, OBSE, ktoré majú pomôcť týmto krajinám. Jedna z našich priorít je vytvoriť štrukturovaný dialog eh, s organizáciami v oblasti diaspory a krajiny, ktoré sú cieľové vítajú prílev pracovnej síly, ktorá umožňuje niektorým odvetviam ekonomiky ďalší rozvoj. Tento aspekt treba zdôrazniť v čase krízy a skutočne hospodárske sektory, ako je verejné zdravie, e, výstavba a rozličné služby, tieto profitujú z migračných tokov. Berúc do úvahy tieto e, mnohostranné e, aspekty a dopady migrácie, politický proces veľmi často je obmedzený na ministerstva vnútra a mm, spravodlivosti, e, rozvoj, sociálne záležitosti taktiež musia mať svoje slovo v budovaní týchto politík. O čo sa dnes snažíme e, v, spoločnom, e, v, tejto spoloč, v tomto spoločnom výbore je, aby všetci traja hráči mali vplyv na budúcu politiku, aby to bola väčšia interakcia medzi jednotlivými inštitúciami a organizáciami, aby sme zdieľali rovnaké ciele. Politická súdržnosť je zvlášť dôležitá v globálnom prístupe Európskej únie ktorý bol prijatý ako princíp v roku 2005. E, je tu skutočné partnerstvo s tretimi krajinami a mm, všetky azylové a migračné otázky by sa tu mali rovnovážne preberať. Afrika Európska únia vstúpila do spoločného strategického partnerstva v Lisabone v roku 2007 a to nám umožňuje na základe intenzívneho dialógu, vzdielať um, spoločné ciele. Partnerstvo má potenciál um, um, posilňovať politickú súdržnosť, môžeme takto čeliť interakciou medzi migráciou, zamestnanosťou, obchod, obchod uh, a podobné veci, ktoré zvyčajne sú ošetrené oddelenie Potrebujeme tu rámec spolupráce na najvyššej politickej úrovni v Európe. Únik mozgov, ako to už odznelo, uh, ako to povedal eh, predseda Pöttering, je ďalšia citlivá téma. Komisia mm, urobila niekoľko návrhov smerom k podporovaniu definície politik, ktoré majú zabrániť úniku mozgov, ktorý, ktoré sú také potrebné pre rozvojové krajiny a ich rozvoj. Takáto politika je založená na profesionálnom vzdelávaní, stimulov, náboru a špecifického podpor, špecifickej podpory na návrat migrantov. Toto je zvlášť relevantné pre Afriku, e, susedný kontinent, ktorý má obrovský potenciál ľudských zdrojov napriek tomu, že tu sa, e, tu sa žiada taký opatrný manažment aby sme ten únik mozgov mali pod kontrolou. Uh, vytvorenie informačných centier a riadiacich centier v Afrike, v Mali, um, takto navrhujeme reagovať na súčasné problémy a navrhujeme o tom aj diskusiu uh, na tomto dnešnom fóre. To je len začiatok. Tieto typy iniciatívy budú úspešné iba vtedy, ak e, sa e, zvýšia príležitosti a je dôležité, aby tento aspekt globálneho prístupu k migrácii, aby sa to implementovalo s podobným e, dôrazom, ako je to v iných oblastiach. Mobilita a partnerstvo v mobilite. To sú výborné témy, kde by Európska únia a členské krajiny mali byť schopné predkladať konkrétne návrhy. Politická súdržnosť pre rozvoj je kľúčová a musíme konať koordinovanie, štrukturovanie, aby sme čelili globálnym výzvam. Musíme e, prejsť túto dodatočnú mílu v súdržnosti spoločne a nie je to malá úloha, ale snaha je nevyhnutná bez e, nášho zaangažovania nedosiahneme ani mileniové rozvojové ciele. Ďakujem, e, že ste si ma vypočuli. Thank you. Ďakujem e, pani podpredsedničke Wallström. A teraz dám slovo nášmu poslednému úvodnému rečníkovu, zástupcu generálneho tajomníka OECD pánovi Amanovi Bohužiaľ bez mikrofónu. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán e, predseda Pöttering, e, pani komisárka Wallström, všetci vážení členovia parlamentu, dámy a páni. Je pre mňa veľkou cťou, že tu môžem byť e, tu v Európskom parlamente. Dovolte mi najskôr e, pripojiť sa k pánovi predsedovi a pani komisárke v tom, že zdôrazní úlohu e, parlamentných diskusí a podpory politike súdržnosti Politická súdržnosť a migrácia, dnešné témy sú zvlášť dôležité e, v súčasných ťažkých časoch pre rozvojové aj rozvinuté krajiny. Musíme e, čeliť ekonomickej a finančnej kríze a rýchlemu nárastu nezamestnanosti. Súdržnosť v rozvoji je e, náročná aj v dobrých časoch, čiže musíme zdvojnásobiť našu snahu, aby sme to dobre zvládli aj v týchto časoch. OECD robí svoju časť, svoju prácu v globálnom odpovedi na krízu a nedávno sme vydali našu strategickú odpoveď na finančnú a hospodárskú krízu, kde sme počiarkli našu snahu pomôcť vládám čeliť krízam a chytili sa príležitosti budovať e, silnejšiu, čistejšiu a ferovejšiu m, mm, ekonomiku. Dopad krízy na rozvojové krajiny bude mať vplyv na hospodársky rozvoj aj v oblasti OECD a to znižovanie chudoby môže byť ohrozené. Náš e, generálny tajomník pán Guria veľmi ľutuje, že nemohol prísť na túto konferenciu a predseda DAC, pán Dojčer, ktorý sa k vám neskôr obráti so svojím príspevkom, minulý október e, vyzval najväčších donorov, aby e, napriek hospodárskému oslabeniu neznižovali úroveň pomoci vlády, ktoré patria do DAC, musia e, naďalej poskytovať pomoc, vyhybať sa protekcionizmu a m, mm, tomu, aby sa zatvorili obchodné systémy. Musíme udržať rast a rozvojová pomoc je veľmi dôležitá súčasť rozvoja, ale je to čoraz viacej iba jedna časť celkového obrazu. Prečo E, je to také dôležité pre pomoc. Dovolte mi niekoľkým, povedať niekoľko slov o tom, čo máme na mysli pod politickou súdržnosťou pre rozvoj a prečo si myslíme, že je to čoraz dôležitejšie pre politikov. Vo vzájomne závislej globálnej ekonomike dopad politík v krajinách OECD a v nových krajinách ako je Brazília, Čína a India má e, čoraz viacej globálnejší dosah. No a teda čeliť výzvam znižovania globálnej chudoby vlády e, musia zabezpečiť to, aby ich politika v oblastiach, ktoré idú nad rámec pomoci, aby e, to minimálne nepodkopávalo rozvojové politiky. Toto je mm, politika súdržnosti v oblasti toho programu rozvoja vy ako politici veľmi dobre viete, že na národnej úrovni sa to týka zvyšovania bezpečnosti alebo e, národnej konkurencie schopnosti e, veľmi často. E, to je na úkor tej priority znižovania chudoby. Musíme zladiť záujmy rozličných zájmových skupín a politická súdržnosť v tejto oblasti nemá takú jednoduchú úlohu. Musíme tiež povedať, že e, úplne, politika úplnej súdržnosti sa nedá politicky ústať a mm, nekoherentná politika je často neefektívna nesúdržnosť e, stojí peniaze našich daňových poplatníkov, tak v chudobných, e, ako aj v rozvojových krajinách. E, zanedbávanie dimenzie rozvoja je krátkozraké a podkopáva sledovanie ďalších cieľov, ako je dlhodobá bezpečnosť alebo environmentálne ciele. Rozvojová správa OECD na rok 2007 hovorí, že všetky krajiny majú spoločný záujem na tom, aby rozvojové krajiny dosahovali udržateľný e, a dobre zakotvený rozvoj. Príklady politiky, ktoré podporujú, e, ktoré podkopávajú takéto rozvojové ciele, existujú. Je to prepojené s vecami, ako sú, to, ako sú napríklad polnospodárske dotácie, klimatické zmeny, nadmerný rybolov a do určitej miery aj medzinárodná mobilita a zachovávanie e, obchodných obmedzení. OECD zohráva kľúčovú úlohu v tejto rozvojej politike už od 90. rokov. Mm, vysvetľujeme, aké dôležitý aké dôležité sú príspevky PCD pre posilnenie rozvoja a analýzu rozvojovej dimenzie v obchode, poľnohospodárstve, migrácie a podobne. Učenie sa od kolegov a e, také zájomné tlaky e, sú efektívnym nástrojom na podporu PCD a v júni minulého roku ministri OECD prijali e, ministerské vyhlásenie o politike súdržnosti pre rozvoj v jazyku Európskej únie to znamená, že PCD je teraz niečo ako aký pre OECD. Toto prehlásenie posilňuje stanovisko v tom smysle, že e, politická súdržnosť pre rozvoj je kľúčom na reakciu na globálne výzvy e, udržateľným spôsobom. Ministeri potvrdili ich záväzok pokračovať v zabezpečovaní toho, aby rozvoj bol braný do úvahy aj v oblastiach, ako je migrácia. Migrácia a politická súdržnosť pre rozvoj. Prečo je migrácia relevantná pre PCD? Samozrejme preto, lebo komplexná politika môže e, navýšiť e, ten pozitívny dopad migrácie pre rozvoj. Po druhé, migrácia je príkladom pre hlavné politické výzvy krajín, ktoré chcú ďalej mm, pokračovať smerom k PCD. Dobre riadená migrácia pracovných síl môže byť výhodou pre cieľové krajiny, môžete zjednodušiť e, situáciu v krajinách pôvodu, finančné toky e, veľmi do, jasne zlepšujú E, situáciu pre ich adresátov a sú často preinvestované tieto prostriedky do zdravia a vzdelávania. Návrat do krajiny pôvodu možno spojiť e, s presunmi znalostí a technológií, sú tu obchodné činnosti a pracovné trhy, ktoré môžu z toho profitovať. Je samozrejme, že rozsah príspevok e, je veľmi rôzny v jednotlivých krajinách Najväčšie, najväčší vplyv to má na malé krajiny, kde migranti predstavujú veľkú časť populácie, ako je to v niektorých e, stredoamerických krajinách, Karibiku a v, eh, na Tichomorských ostrovoch. Finančné toky e, predstavujú dôležitú časť HDP v týchto krajinách. V iných krajinách vplyv je taký lokálnejší Finančné prostriedky sú súčasťou súkromných tokov a ich využívanie e, závisí od súkromných rozhodnutí, ale tieto rozhodnutia e, sú motivované aj na, e, závisia od národnej, sociálnej, politickej situácie, ako aj od hospodárskych faktorov. Musíme dať na zreteli aj to, že rast predstavuje nárast zamestnaneckých prílež- príležitostí zamestnania a tiež je to príležitosť pre rozvoj hospodárstiev E, takže hospodársky, sú, hospodársky úspech e, sprevádza e, túto migráciu. Migrácia je jeden z mnohých kanálov, prostredníctvom ktorých krajín OECD môžu ovplyvňovať rozvoj. V tomto zmysle migračná politika je relevantná pre diskusiu o politickej súdržnosti a o rozvoji. Migrácia, finančná a hospodárska kríza, tento vzťah, tri konkrétne výsledky spojené eh, s hospodárskou krízou, to by som mohla spomenúť. Integrácia imigrantov na pracovnom trhu, finančné toky imigrantov a potom migračné toky. Minulé skúsenosti ukázali, že imigranti sú tými, ktorých sa najviac eh, dotkla táto situácia sú e, veľmi zastúpení hlavne medzi tou vrstvou obyvateľstva, ktorá prichádza o pracovné miesta. E, najviac e, čelia nezamestnanosti a tá náprava ide iným smerom. Finančné toky za posledné roky sa spomalili a dokonca sa obrátili v niektorých krajinách a zároveň sa zdá, že finančné toky e, sú menej volatilné ako sú vývozné výnosy alebo kapitálové toky, ktoré veľmi e, mm, rýchlo sa znížili. Menej týchto finančných tokov znamená ťažší život pre rodiny doma a ťažší život pre miestnú komunitu. Chcú sa migranti vrácať domov? alebo eh, tá menšia šanca na zamestnanosť v OECD môže viesť k tomu, že takéto niečo môžeme očakávať. Eh, perspektíva zamestnanosti sa znižuje aj doma pre mnohých migrantov. A dôkazy hovoria o tom, že táto medzera medzi príležitosťami doma a príležitosťami v zahraničí, že táto sa, medzera sa prehlbuje. A to ovplyvňuje migračné rozhodnutie. Ešte nie je jasné, či kríza rozširuje túto medzeru alebo nie. Inými slovami, čisté migračné toky v niektorých krajinách e, ukazujú znaky dočasného zníženia prac- migrácie pracovných síl a e, ten návrat imigrantov domov zostáva obmedzený. Hospodárska kríza spôsobila, že e, migrácia pracovných síl má malú prioritu v krajinách OECD, starnutie obyvateľstva, ale nezmizne a e, môžeme očakávať, že budeme čeliť dôsledkom e, týchto aspektov v budúcnosti. Musíme čeliť výzvam starnutia populácie a e, musíme to zvládnuť, aby sme zvrátili veľký nárast negatívnych vplyvov starnutia populácie, zlepšili vzdelávanie, celoživotné vzdelávanie, zvýšili produktivitu každým možným spôsobom. V mnohých prípadoch e, tá závislosť e, <clears throat> imigrantov spôsobuje to, že sa tu žiada dlhodobá politika v oblasti migrácie a kríza tento záver iba posilňuje. Ešte e, slovo na záver k verejnej diskusie. Verejná diskusia o migro, migrácii e, sa týka politikov a hovorcov vlád. Musí to byť príkladom. Nejde o cenzurovanie zlých správ, ale o to, aby populácia dostala to primerané posolstvo o príspevkoch e, migrácie pre sociálny a ekonomický život Ehm, to negatívne posolstvo imigrantov sa na politickej úrovni ľahko sprostredkováva, je to také populárne, ale toto nie je správne správanie. Úlohou členov parlamentu a organizácií ako Európska únia a OECD je pozerať sa dopredu. Vieme, že najlepšie rozhodnutia sa nerobia v strede krízy, ale musia sa urobiť je našou prácou mysleť, myslieť do budúcnosti dopad krízy a migrácie a opatrenia, e, ktoré zvažujeme, aby sme tieto kľúčové problémy riešili. E, sociálny nepokoj e, je čoraz hmatateľnejší a diskusie také, ako je dnešná medzi politikmi z rozličných krajín a kontinentov sú dôležitým prvkom budovania širokých aliancií a mm, vzájomného učenia sa. Tiež chceme povedať, že migrácia je globálny fenomén, ktorý si vyžaduje globálnu reakciu. Dúfam, že toto bude len začiatok alebo taký spoločný krok v spolupráci OECD a Európskej únie, aby sme čelili e, v Európskom parlamente výzvam, ktoré majú globálny dosah. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán Amano. Teraz by som dal slovo ďalším dvom rečníkom. Ja vás poprosím, aby ste zredukovali váš čas, rečnícky čas na 2-3 minútky. Čas beží a už teraz máme bežkanie. Máme len naozaj málo času. Najprv vám však e, predstavím rečníkov. Pán Dojčer, vy ste predsedom výboru OECD pre rozvojovú pomoc od roku 2008. Predtým ste boli výkonným riaditeľom Svetovej banky od roku 2002 do 2008 a predsedom, členom predsedenstva pre um, Latinskú Ameriku, štúdie Latinskej Ameriky. Hovoríte veľmi dobre aj po španielsky, takže ja vám teraz dávam slovo. Nie sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Najprv by som chcel povedať, že si veľmi cením toto pozvanie. A ďakujem, že ste takúto dôležitosť pripísali tém, téme politickej súdržnosti. Je to dôležité. Ja som presvedčený o tom, že táto súdržnosť politík je naozaj veľmi dôležitá. Myslím si, že veľká časť rozvorovej spolupráce závisí práve od prístupov vlád a od súdržnosti našich politík. Som presvedčený však ešte o jednej veci a to, že v posledných rokoch rozvojový sektor málo spolupracoval s parlamentami a s ich poslancami a je to tak nielen v krajinách darcovských, ale aj v tých príjmajúcich. Ja si preto veľmi cením túto príležitosť a zorganizovanie spoločnej konferencie. A rád by som tých 5 e, až 10, 12, 12, ďakujem pekne, tak 12 minút venoval tomu, aby som vám povedal, ako vyzerá aktuálna situácia. Netreba, e, nesmie sa prehľad, prehľadať samozrejme súčasná hospodárska kríza, treba sa zamyslieť nad tým, čo to znamená pre nás, čo to môže znamenať pre rozvojové krajiny, ale treba sa zaoberať aj tým, čo to bude znamenať e, do budúcnosti a ako sa môžeme tejto výzve postaviť. Chcel by som povedať prečo svetová kríza e, naberá na význame práve pre oblasť súdržnosti politík. Pred niekoľkými mesiacmi sa predpokladalo, že rozvojové krajiny nebudú veľmi zasiahnuté krízou na finančných trhoch a musím povedať, že tento postoj sa medzičasom úplne zmenil. V skutočnosti hrozí situácia, že rozvojové krajiny budú nakoniec najviac zasiahnutou obeťou finančnej krízy. Takže aký je rozmer tejto krízy? Svetová banka predpokladá, že pokles svetového rastu o 1% to znamená, že 20 miliónov osôb e, bude uvrhnutých do chudoby. Najnovšie predpo- predpovede IMF predpokladajú, že pokles 3,7% v roku 2007 a 0,5% v roku 2009 budú v konečnom dôsledku mať E, za následok, že ďalších 70 miliónov osôb e, upadne do extrémnej chudoby. Odhaduje sa, že 100 miliónov osôb upadlo do chudoby v roku 2008 a to v súvislosti s potravinovou krízou a e, s palivovou krízou. Predpokladá sa, že to, čo sme dosiahli za posledné roky v rámci MD6 sa úplne zničí. Vôbec nebudeme môcť dosiahnuť mileniové cieľe. Bude sa to možno ešte zhoršovať a predpoveď veľkých organizácií a, a aj OECD medzi nimi um, sa prehodnocujú a smerujú dole, smerujú poklesu. Tento vývoj ohrozuje to, čo sme za posledné desaťročie dosiahli v oblasti rozvoja. Pokúsim sa trochu načrtnúť, ako sa tie účinky ekonomického útlmu prejavia v rozvojových krajinách. Ide o vývoz, súkromné, finančné toky a podporu. Všetky tieto oblasti sú ohrozené. A patrí do toho naozaj aj rozvojová pomoc. Oblasť vývozu je pomerne jasná. Všetci sme svetkovia veľkého zvratu. Očakáva sa, že svetový obchod v roku 2009 poklesne. Bude to poprvýkrát e, takýto významný pokles od recesie v roku 1982. E, vyschli zdroje financovania pre obchod a stále sa znižuje aj vývoz. To znamená, že krajiny sa dostávajú do takej situácie, kedy musia zabezpečiť predovšetkým obchod na základe vzájomnej výmeny čo sa týka súkromných finančných tokov, e, predpokladalo sa, že poklesnú z 1 trilióna amerických dolárov v roku 2007 na 500 miliard v roku 2008. Ale toto nie je koniec poklesu. Predpokladá sa, že v roku 2009 tieto toky budú predstavovať iba 165 miliard amerických dolárov a to je pokles o viac ako 80 z tej pôvodnej špičky to neznamená len to, že klesajú investície do podnikania v rozvojových krajinách, ale znamená to aj to, že krajiny, ktoré majú nízke príjmy, ako Kenia, Ghana, nebudú mať prístup k, medzinárodným, k medzinárodnému kapitálu. A znamená to aj to, že bude treba zasiahnuť, bude treba podniknúť kroky na zmiernenie krízy, pretože v mnohých oblastiach v mnohých krajinách je to stále um, obťažnejšie. Očakáva sa, že mm, poklesnú aj príjmy migrantov, znižia sa ich počty a predpokladá sa, že sa o tejto otázke bude hovoriť ešte pomerne intenzívne. Remitencie sú to... klesnú v poslednom období a hovorí sa o väčších v sumách, ako sú príjmy z komody. Okrem toho sa tieto remitencie dostávali k tým najchudobnejším v tých krajinách, kam boli posielané a malo to naozaj veľký význam pri potlačení chudoby. A teraz sa dostávam k jadru veci. To je práve to veľké riziko, pretože darcovské krajiny prehodnocuje svoje priority v čase finančného útomu a stačí sa pozrieť do minulosti napríklad roky 91-92, tu o 22% klesla rozvojová pomoc a trvalo to až do roku 2003, než sme dosiahli rovnakej, ehm, rovnakú reálnu úroveň v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. A ohrozenie rozvojovej pomoci v čase krízy ešte naďalej stúpa, prudko klesajú zdroje financovania a je naozaj zásadnou vecou, aby sme sa snažili posilniť práve túto oblasť pomoci. Rozvoj alebo pomoc pre rozvoj je podstatnou zložkou pre krajiny s nízkymi príjmami je toto najväčší e, zdroj príjmov v rokoch 2000, 2006 e, to bolo 48 miliard amerických dolarov. To je oveľa viac ako príjem e, z komodít a presahuje to aj ďalšie e, iné toky, ako napríklad e, súkromné financie. Už pán Amano povedal, že vzhľadom na skúsenosti z minulosti sme žiadali krajiny DAC, aby potvrdili svoj predchádzajúci záväzok, že budú poskytovať pomoc a že navýšia objem prislúbenej pomoci. Zachovanie toku minimálne zachovanie toku e, doterajšej pomoci je dôležité. A je veľmi dôležité, aby splnili svoj slub. Znamenalo by to, že sa budeme chovať inak ako v minulých finančných krízach, kedy sme e, rozpočet pre pomoc opätovne skracovali a preto opätovne vyzývam darcovské krajiny, aby splnili svoje záväzky. Keby sa nám podarilo pomoc ešte zvýšiť, znamenalo by to, že uznávame, že celý rád e, rozvojových krajín s nízkymi príjmami ešte stále veľmi závisí od externej podpory a táto ich závislosť bude naďalej stúpať, keď poklesnú iné zdroje externého financovania. Akékoľvek zníženie toku financií do týchto krajín by obmedzilo fiskálny priestor, zmenilo by to prostredie, hospodárske prostredie a ešte by to viac zvýšilo zraniteľnosť týchto krajín. Boli by to naozaj najviac ohrozené obete finančnej krízy, ktorá sem plyne z bohatých krajín. Keď sa pozrieme späť, rok 2008 bol rokom krízy, potravinárska kríza, kríza v oblasti palín, finančná a ekonomická kríza. Všetko sú to globálne krízy a všetky si žiadajú spoločné medzinárodné riešenie. Vo všeobecnosti sa ukazuje, že izolované reakcie v jednotlivých oblastiach nie sú postačujúce. A nie je postačujúce ani to, ak sa budeme snažiť reagovať vnútroštátne za jednotlivé krajiny. Potrebujeme koordinovaný prístup. Žijeme v globalizovanom svete a preto potrebujeme globálne riešenia, ktorým by sme pomohli rozvojovým krajinám. Vzhľadom na to, ako sa o tom diskutuje a ako sa pokrývajú jednotlivé činnosti Treba povedať, že národné politiky ešte stále zaostávajú za realitou, za globálnou realitou, stále prevláda národný pohľad a znamená to, že nemáme pod kontrolou globálne problémy. Aby to fungovalo, musí fungovať aj multilateralizmus. Kríza, ktorú prežívame a krízy, ktoré prežívame, sú skutočnou otázkou života a smrti v rozvojových krajinách pre milióny obyvateľov a preto musíme mať záujem na globálnu, pro, o globálnu prosperitu a musíme sa na to zameriavať, musíme to, musíme to stále monitorovať aj po politickej stránke. A preto sa práve aj počas tejto finančnej kríze, krízy musí, byť, musí tvoriť rozvojová spolupráca strategickým elementom globálnej spolupráce. Je to jasné, že oficiálna rozvojová pomoc sama o sebe nebude schopná zvládnuť tieto problémy v partnerských krajinách, ale rozvojová politika musí zohrávať kľúčovú úlohu. A preto sa musí oveľa viac otvoriť realitám globálnych zmien. A Teraz do toho vstupuje politická súdržnosť a celkový prístup vlád, pretože už niekoľko rokov sa tak e, zaoberal touto otázkou e, tzv. peer review v rámci rozvojového programu spolupráce v snahe podporiť a posilniť politickú spoluprácu. A pred niekoľkými dňami tak rozhodol, že sa bude zaoberať troma konkrétnymi otázkami politickej súdržnosti, to je obchod, životná prostredie a samozrejme migrácia. Teraz e, sa dostávam k záveru a v nadväznosti na to, čo hovoril pán predseda, ja súhlasím s tým, e, čo uvádzal pán predseda Európskeho par- parlamentu. My jednoducho musíme pripomenúť darcovským vládam, že musia dostať svojim záväzkom. Ja si myslím, že v tejto finančnej kríze potrebujeme predovšetkým lepšiu globálnu spoluprácu, potrebujeme to vrátanie politickej súdržnosti a potrebujeme vyššie finančné investície do rozvojovej spolupráce, aby sme dosiahli to, čo všet, všetci chceme a to sú tie mileniové ciele. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. Hovorí vám predsedajúci a teraz má slova pán eh, David Arlas, ktorý je predsedou, predsedom, prezidentom Global Corporate Affairs. Je erudovaný expert na trhu práce, má široké skúsenosti s pomáhaním krajín e, pri vypracovávaní stratégií pracovného trhu. Bol poradcom mnohých vlád a teraz je členom poradnej rady organizácie pre migráciu a tiež je poradcom eh, Vysokého komisára pre utečencov. Eh, ďakujem. Eh, mám potešenie, do potešenie byť medzi vami, pán komisár, pani komisárka, pán predseda, pani poslanci, pani poslankyne, pokiaľ sú nejakí obyčajní občania, ako som ja, tak vás všetkých pozdravujem. Zastupujem Menpala, máme ročne 5 miliónov poslancov A e, samozrejme, miesto toho, aby som zastupovala len jednu spoločnosť, tak som si povedala, že by bolo dobré, keby som zastupovala aspoň 50 spoločností. Ja tu v podstate zastupujeme teraz 50 najväčších spoločností vo svete. Sme obrovským zamestnávateľom a zamestnávnosť je mimoriadne dôležitá predovšetkým v tejto hospodárskej krízi ja cestujem z Davosu, išiel som čes, cez Čínu, Kambodžu, Vietnam, Spojené štáty a Juarez, Mexiku, odtiaľ som prišla včera. A môžem vám povedať, aký dopad má tento útlm na ľudí z celého sveta, aký dopad má na migráciu. Prostredníctvom práce pri pre IOM vieme, že 250 miliónov migrant, je 250 miliónov migrantov za prácou a tento počet by mal v priebehu ďalších rokov e, vstúpiť na, 4, vstúpiť na 400 miliónov. Prečo títo ľudia migrujú za prácou? To je jasné, to sú rôzne prírodné pohromy, politické konflikty a samozrejme ekonomické dôvody. A toto sa neskočí, pretože v rôznych častiach sveta vládnu skutočne veľmi rôzne ekonomické podmienky a ľudia, ktorí sa pohybujú po svete za prácou, musia čeliť rôznym oficiálnym a aj neoficiálnym bariéram. Migrácia za prácou je často vnímaná ako dobrá vec, keď sa darí, ale pri útlme, hospodárskom útlme je to dosť negatívne. A čo sa deje, pokiaľ sa ekonomika spomalí, pretože my to vidíme v podstate každý deň Títo ľudia sú veľmi často tí, ktorí prídu o prácu, to sú väčšinou menej kvalifikovaní ľudia, a majú nižší plat a potom sú často dlhodobé nezamestnaní, pretože sú, nie sú tak e, vysoko chránení. Čo sa s nimi stane? Majú e, vlastne na výber buď e, zostanú bez práce tam, kde sú, alebo môžu odísť do inej krajiny, kde môžu pracovať, alebo sa môžu vrátiť domov. Veľmi často existujú však v rôzne formálne a aj neformálne bariéry, ktoré sa pridružujú k takýmto krokom. Takže sa nám tá situácia komplikuje. Nejde tu len o pohyb zo prácou. Sú tu aj desiatky miliónov ľudí, ktorí sa pohybujú vo vnútri e, týchto veľkých krajín, ako je Čína, Rusko alebo India. A toto by mohlo ešte zdvojnásobiť počet uh, migrantov, e, ktorí hľadajú prácu. Keď som, hovoril, e, keď som spolupracoval pardon, s vysokým komisárom pre utečencov, tak my sme si e, my sme videli, že narastá kategória občanov, ktorým sa hovorí meskí utečenci. 140 miliónov Číňanov odišlo domov na Nový rok a nemohli sa vrátiť e, domov. V Španielsku to tvorí 15 nezamestnaných, mnohí z nich dostávajú e, finančné nábyt, e, finančné stimuly, aby odišli domov, ale nechcú, alebo vo Spojenej Spojených v Spojenom kráľovstve napríklad im platia cestu domov autobusom. Máme množstvo neregistrovaných pra- nezamestnaných, ktorí napríklad potrebujú byť v Severnej Amerike vôbec preto, aby Severná Amerika fungovala. Uh, Juareze v El Pase, kde som bol včera, e, Spojené štáty e, momentálne uvoľňujú okolo 250 tisíc zamestnancov. Títo idú e, naspäť cez hranice. Oni sa narodili v Amerike, oni už nehovoria po španielsky a napriek tomu sa zrazu ocitajú v Mexiku. A tak E, isto sa znížili kvóty na príjem pracujúcich o 50 v niektorých krajinách a členských štátoch OECD. Je to skutočná, skutočne obrovská záťaž. My tu vidíme nový trend a volá sa to pracovná xenofóbia. Tie remitencie rýchlo klesnú. E, v Indii to kleslo na 18 miliard, v Číne z 25 miliard na 20 miliard, vo Filipínach zo 17 na 10 len v tomto roku. Takže predstavte si ten ekonomický dopad aký to bude mať na tie domáce komunity. A nie sú to len rozvojové štáty. Keď si zoberiete Francúzsko, tak vo Francúzsku v remitencie je odhod- bola odhodovaná na 12 miliard a dnes je to len 6, takže to je polovica. Uh, Tí, ktorí sa vrátia domov, sú často nechcení, odmietajú ich a spôsobujú len sociálne napätie v krajinách, kde nezamestnanosť často presahuje hranicu 30 Takže čo si myslíme? My v ekonomickej komunite, samozrejme, že sme nespokojní, my e, hovoríme, že hovoríte o cieľoch, sociálnej politiky, politike, o štandardoch a regulácie. Nož my nechceme regulácie od národných štátov. Národné štáty samozrejme e, sa tomu do istej miery bránia, ale my potrebujeme väčšiu medzinárodnú flexibilitu prácu. To znamená vyššiu produktivitu, vyššie výstupy, vyšší, teda lepší hospodársky cyklus a všetci budú spokojní. E, Pre, e, pohyb práca a pracujúcich je dobrý. Práca je dobrá, keď sa pohybuje, pretože tak sa môžu jednotlivé krajiny rozvíjať. Uh, tí, ktorí sú zamestnaní, sú na tom dobre takisto a takisto môžu kompenzovať eh, katastrofálne demokratické trendy, pretože Európa stráca 50 miliónov pracujúcich. Eh, stratí teda týchto 50 miliónov v ďalších 50 rokoch. Také sú trendy a v niektorých eh, krajinách sa populácia zvýši, napríklad v Turecku a inde. Uh, my máme nedostatočnú a neuspokojujúcu správu. My, nám sa zvyšuje pro, percento, počet utečencov zo 40 eh, tisíc, zo 40 miliónov na 50 miliónov. Ľudia sú vykoristovaní čo teda robíme v súkromnom sektore? My, e, sektore my sa musíme e, tomuto venovať sami, my ponamáhame vládám a inštitúciám. E, vypracovali sme manilský protokol, ktorý bol veľmi dobrý, tak pre vysielajúci ako aj prijemajúce krajiny. Ale politici, prosím, pozor, pokiaľ sa manielský protokol presadzoval, tak prišli o prácu traja ministri práce. Práve preto, čo v priebehu rokovania povedali musíte byť skutočne odhodlaní, keď chcete niečo na eh, poli medzinárodnej migrácie zmeniť. My chceme, aby sa pristúpilo k priamým krokom, napríklad Spojeným arabským emirátom. Radíme, aby rozumne riešili situáciu. Toto sa týka napríklad aj 200 tisíc pracujúcich. Napríklad v Číne sme poradcovia čínskej vlády ako riešiť synchronačnú migráciu medzi mestom a um, vidiekom, takisto uh, Vietnamu, potom sú to ďalšie, v, v Afrike prechádza veľa migrantov za pracou cez hranice zo Zimbabve. Nuž, nám sa možno zdá v Európe, že sa nás to netýka, ale toto nie je pravda. Môj záver je asi taký, že pokiaľ navštevujem rôzne miesta. My nie sme veľmi populárni, pretože máme nepríjemné názory, ale nám je to jedno, pretože my to neberieme osobne. Nám, pre nás je dôležité, aby ste pochopili, že je treba uznať demografický program, eh, problém, pardon, ktorý je momentálne ešte utlmený, ale tie trendy sa nezmenia. Okrem toho eh, musíme vytvoriť istý systém, aby sa riešila cirkulačná migrácia. A po zlyhaní VTO. Dôležité je, aby ste pristúpili k bilaterálnym dohodám, pretože ten, tú úlohu nikdy nesplníme. A potom eh, skupiny, príjmajú, ktoré príjmajú produktívnych pracovníkov, či sú to Spojené štáty alebo Európa, my všetci by sme mali pokročiť a mali mať nejakú spoločnú dohodu o práci o my musíme mať e, ako Európania dohodu s rôznymi krajinami, ako je Čína, India, Pakistan, Bangladeš. E, potom je dobré mať dohodu s Egyptom. E, vidíme tam ľudí, ktorí sú nedostatočne zamestnaní a napríklad by sme ich potrebovali v Európe. Myslím si, že tá cesta a ten smer je jasný. My potrebujeme bilaterálne dohody, keď nemáme dohody globálne. A teraz je dobre, aby sme mali vhodných migračných kandidátov, aby sme certifikovali ľudí, ktorí sú v pohybe, aby sme žiadali teda školenia ľudí, ktorí odchádzajú do, krán, do inej krajiny, aby sme prevádzali remetencie zdravotné zabezpečenie, sociálne zabezpečenie a mechanizmy návratu späť domov. Takže tie návratové mechanizmy je potrebné, aby sa, sú potrebné, aby sa mohli vrátiť a prispieť tak k rozvoju svojej krajiny. Prosím, snažte sa zakázať spoplatňovanie e, jedincov, ktorí sa snažia nájsť práci. Z toho totiž vychádza mnoho zneužívania a vykoristovania a skutočne je dôležité, aby sme zastavili vlády a agentov, ktorí budú zabavovať, pa, zabavia pasy pri prechode hranice. To nemá zmysel. Pre nás sú jasné intencie, uh, pre to obchodné spoločenstvo je to absolútne jasné. Myslím si, že všetko toto sa môže vyriešiť a to riešenie je jasné, len sa treba do toho pustiť. Ďakujeme za túto takú cestu okolo sveta, ako keby a predstavenie tohto pracovného programu. No a teraz máme čas e, na tri príspevky, na tri odpovede, ale všetci účastníci, ktorí už sa zaregistrovali, budú mať priestor na slovo počas popoludňajšieho bloku. Všetci teda budete mať príležitosť hovoriť, klásť otázky a dostať odpoveď, ale v tomto dopoludňajšom bloku môžeme dať slovo iba trom, štyrom ľuďom, čiže dve minúty pre každého Pán Livi Bači z Talianska, Talianský senát, máte slovo, ste tu? Dve minúty. Thank you very much, Mr. Ďakujem pekne, ďakujem pán predseda. Srdečná vďaka za to, že ste mi umožnili prehovoriť. A ďakujem veľmi pekne za príspevky, ktoré zazneli. Myslím, že práve v tom poslednom príspevku zazneli problémy migrantov z celosvetového hľadiska veľmi jasne. Zastupujete ehm, hospodárskú sféru a keď sa snažíte pokryť túto oblasť migrácie, myslím si, že takúto funkciu by mali prevziať aj iné medzinárodné organizácie. Dnes tu jednoducho neexistuje nejaká vodcovská úloha nikto sa nesnaží prevziať eh, kormidlo v tejto, tejto oblasti a snažiť sa riadiť migračné toky, eh, poskytnúť týmto ľuďom zlepšené podmienky, posilnenie ich schopností, ich zručností a myslím si, že toto by malo byť eh, veľmi posilnené, toto by mal byť jeden zo základných bodov na programe. Myslím, že medzičasom nám ten kopec problémov narastol na horu problémov, a je tu 12 až 13 miliónov nelegálnych e, pristahovalcov. Hovorí sa o 8 miliónoch e, v niektorých odhadoch. A toto sú všetko ľudia, ktorí nemajú povolenie na pobyt a Európska únia samozrejme právom sa snaží vyhnúť nelegálnej migrácii. Na druhej strane nie je možné e, pristúpiť k nejakým masovým e, E, vysťahovaniam alebo odsunom z krajín. Akú politiku by sme mohli nastúpiť, aký trend, aby sme aj toto riešili. A na záver e, chcem spomenúť problém tej cirkulovanej migrácie. E, toto je tiež jeden z dôležitých bodov a nejde o to, aby sme tú stálu migráciu nahradili takúto cirkulujúcou migráciou. To by tiež nebolo riešenie bolo by treba pozrieť sa na, na správu OECD za rok 2008. Tu sa hovorí o veľkých obmedzeniach a ak by sme toto chceli vidieť ako nejaké zázračné riešenie na tento problém, neviem, či by to bola vhodná cesta. Rečník bol prerušený predsedom. Ďakujem pekne. Prepačte, pán predseda, rád by som to dokončil. To je asi 20 z tých 50 miliónov, o ktorých hovoril pán Arkes. To je naozaj globálny problém. Pre princes de Sigma de Burkina Faso. Ďakujem, princes de Sigma, Burkina Faso. Euh, bonjour, Jitma. Euh, Ďakujem, ja som z Burkina Faso. Ja som eh, dobrý príklad pre všetko to, čo ste popísali. Ja som eh, emigrantka, ktorá, pracuje, eh, ktorá pracovala vo Francúzsku a pracuje vo Francúzsku a som sa vrátila do Burkiny Faso, aby som tam niečo pohla. Ja si myslím, že pre nás ako migrantov je dôležité, aby sme vedeli aj e, posielať remitendy, aby sme potom mohli získať kvalifikovanú diasporu, pretože kvalifikovaná... Aha, teraz si rečnička žiaľ vypla mikrofón. And, uh, Chceme tiež e, riešenia, ktoré budú rýchle a lacné. To je problém, ktorý sa k nám stále a často vracia, hlavne vytvorenie vzdelávacích centier. E, to je dôležité pre ľudský kapitál, teda partnerstvo, ktoré sme podpísali za FPA preto, aby sme formovali ľudí v tých základných profesí, pretože bez týchto profesí nemôžeme E, zladiť a odpovedať na, odpoveď, odpovedať na potreby populácie. A na záver chcem povedať, že tieto nástroje sme vytvorili vzďaka súkromnému sektoru. Ja som sa e, teda sústredila na to, aby sme mohli e, tieto centra vytvoriť, čiže spolupráca s Manpowerom, aby sme vedeli, čo môžeme urobiť v západnej Afrike a komisár Louis Michel ma pozval preto, aby sme mohli ilustrovať to, e, čo sa teda u nás deje, keďže sme hovorili alebo mali sme e, tu deň, e, ktorý bol venovaný práve, práve tejto problematike. Európsky parlament, španielský parlament, par, pardon. Ďakujem pekne, srdečne ďakujem, pán predseda. A ďakujem pekne aj pánovi Borelovi za to, že sa chopil iniciatívy a chopil sa tejto možnosti zorganizovať dnešnú konferenciu. Potrebujeme takúto konferenciu vzhľadom na celosvetovú hospodárskú a finančnú krízu. Vrátim sa k tomu, čo povedal pán Amáno. Zdalo sa mi to byť veľmi trefné. E, nie celkom súhlasím so zástupcom Manpower, e, musím úprimne priznať. Vzhľadom na súčasnú celosvetovú hospodárskú krízu, v ktorej sa nachádzame, situácia vyzerá tak, že tie najchudobnejšie krajiny veľmi trpia a budú trpieť v dôsledku, hospodárskej krízy. Prejaví sa to aj ďalej v potravinovej kríze, tak ako sa to u nás prejavilo ako finančná kríza, pravdepodobne sa táto kríza preváli ako potravinová kríza e, v týchto krajinách. E, týka sa to aj krajín AKP, Číny, Indie, niektorých latinskoamerických krajín. Tieto krajiny budú určite silne dotknuté súčasnou krízou. Jedna vec je nevyhnutná a síce aby sme na tom pracovali spoločne, aby sme sa spoločne snažili zabezpečiť rozvojovú pomoc. Týka sa to aj migrácie, riadenia toku migrácie, tak aby sme vytvorili mm, ľudské podmienky a dôstojné podmienky aj pre migrantov a mali by sme sa snažiť tejto celosvetovej kríze čeliť celosvetovou snahou. Ďakujem pekne a ospravedlňujem sa, ak som hovorila viac ako dve minúty. Nemali by sme sa e, na nič hrať. Nie je veľká šanca, že by sa naozaj všetci migranti vrátili do svojich domovských krajín. My v Španielsku máme síce množstvo programov e, s týmto zacielením, ale nemajú veľký úspech, pretože by sa títo migranti museli vrátiť do krajín, v ktorých je situácia ešte horšia ako v Španielsku napríklad. Ďakujem pekne. Teraz tu máme zástupcu Európskeho parlamentu, pani Ana Gomez. Áno, ďakujem pekne, pán predseda. Áno, od už storočia eh, sme boli krajinou vysťahovalcov a pár desaťročí sme vlastne krajinou, do ktorej prichádzajú emigranti. Takže momentálne to vyzerá tak, že dokonca uh, naše sociálne poistenie sa tým vyrovnalo. Takže business community môže urobiť skutočne veľa, ale podnikatelia sú aj e, tými, ktorí spôsobili túto celosvetovú krízu. a Aj tej sú, spôsobili aj tú hospodárskú, aj tú finančnú krízu. A my samozrejme nemôžeme upraviť všetko, ale ja by som mala v tejto súvislosti dve otázky pre, na pána Dojčera ktoré sa týkajú úlohy týchto remitencií, ktoré e, od osôb, ktoré ešte majú pracovné miesto v porovnaní s priamými investíciami a s rozvojovou pomocou. Vyzerá to tak, že napriek tým apelom, ktoré sme nasmerovali na naše štáty, že tie prísľuby, ktoré boli e, poskytnuté v rámci OECD, ja si dokladiem otázku, čo sa môže urobiť preto, aby sme tieto remitencie si udržali a čo sa môže ešte urobiť nad rámec. Pretože mnohé krajiny majú v rámci OECD aj v rámci mileniových cieľov e, stanovili si určité prísľuby, stanovili si isté limity, ktoré ale nedodržali. Takže chcela by som vidieť odpoveď. Teraz na... Máme ešte niekoľko minút. aby odpovedali členovia panelu. Manpower bol tiež eh, oslovený, takže by som eh, požiadal pána je veľmi, eh, veľmi ťažké odpovedať podrobne ale, na všetky otázky, ale ten pán, ktorý hovoril, že neexistuje globálny orgán, ktorý by reagoval, hovoril som s generálnym zhromaždením OSN, aby sme boli súčasťou medzinárodných organizácií a chceme vytvoriť agentúru pre ľudí, prácu a pohyb. Samozrejme, že ma ignorovali. Chcel som len povedať, že OECD sa nadalej bude angažovať v tejto dôležitej problematike a využijeme všetky príležitosti, ktoré budeme mať e, v kontexte obnovy e, a reakcie na finančnú krízu. Ďakujem. Thank you. <clears throat> Ďakujem. Nemôžem e, viac počiarknúť politickú súdržnosť v tomto rámci. Ministri zahraničných vecí, ministri pre rozvoj musia pracovať spoločne s ministrami práce, nie je tu dostatočná koordinácia. Druhá moja poznámka sa týka toho, že mám ešte stále veľké obavy ohľadom toho, že donorské krajiny neplnia svoje záväzky Musíme jasne povedať, že rozvojová spolupráca a financovanie nie je charitou, to je politická investícia v blízkej budúcnosti a toto musí byť jasné. E, verejná mienka v donorských krajinách je ešte stále toho názoru, že to je podpora alebo že je to len pomoc. Nie je to tak, musíme e, lepšie robiť prácu preto, aby sme presvedčili verejnosť a médiá, že toto je strategická investícia a nie charita. Áno, ale to je pravda, ale je to veľmi ťažké. Pán ďakujem pekne, pán predseda. Ospravedlňujem sa, že som prišiel neskoro, ale uh, takýto eh, taký šedý obraz, ktorý tu eh, líčime. Ja chcem eh, pripomenúť, že pokiaľ ide o túto tému politickej súdržnosti, migrácia a rozvoj celkom iste sú oblastiami, kde musíme najviac ukázať. Potrebujeme tu globálny prístup k migrácii a globálny prístup, to je dôležité z pohľadu toho, čo mnohí povedali. To pokrýva právnu migráciu, migračný rozvoj a nelegálnu migráciu, čiže z toho, čo bolo dnes povedané o finančnej kríze, je jasné, že globálny prístup e, je teraz ohrozený a môžu to, môže to mať iba dva dôsledky a síce musíme zachovať a rozvíjať globálny prístup a po druhé musíme robiť niečo ohľadom finančnej krízy. Nie len e, pozerať sa dovnútra. Teraz to vidíte všade vo svete a osobitne v Európe, že my, keď sa pozeráme dovnútra, máme tu plány e, obnovy, čo je síce dobré, ale bolo by veľkým rizikom, aby sme e, ignorovali e, krajiny, odkiaľ prichádzajú migranti a to je práve ten dôvod, prečo e, predseda Barroso a komisia pracujú na externom pláne obnovy, ktorý v podstate je zameraný na to, že Európska únia nezabúda na rozvojový svet, chceme rešpektovať naše záväzky v oblasti ODA, hľadáme inovatívne spôsoby pomoci rozvojovým krajinám aby, aby zbytočne netrpeli, pretože jedna vec je jasná, že môžeme sa pokúsiť podporiť e, hospodársky rozvoj v rozvojových krajinách. Sú tam pracovné miesta, ktoré sú podmienkou pre okružnú migráciu a mnohé ďalšie veci. Naozaj musíme reagovať a toto bude reakciou komisie. Budeme definovať globálny prístup, budeme na tom pracovať a musíme reagovať na finančnú krízu aj v rozvojových krajinách. Nič viacej? Tak v takom prípade rád by som vám pripomenul, že ste pozvaní na mm, obed, ktorý sa podáva formou švedských stolov tu naproti miestnosti. Meškáme 10 minút, takže začneme o 10 minút neskôr popoludní. Prosím, vráte sa sem o druhej, aby sme mohli 2.10 začať. Takže len pripomínam, že začneme o 10 minút neskôr, 14.10.